Uh, good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Príjme popoludne, kolegovia. Vrátime sa teda späť k práci. Začíname s popoludnejším programom našej schôdze výboru ITRE. Bod na programe číslo 7 pravidlá veľkoobchodných eh, roamingových trhov. Spravodajkyňou je pani Mia Petra Kumpula na tri. And, uh, as you know, held an exchange of... Ako viete, po výbore ITRE sme absolvovali výmenu názorov na túto tému 27. septembra. Dnes budeme prejednávať návrh správy našej kolegyne je to dôležitá téma, ako všetci vieme. Ide totiž e, o zrušenie roamingových poplatkov od 15. júna 2017, tak ako sme to prislúbili našim občanom. A na druhej strane by sme tiež chceli vysvetliť isté nedorozumenia, ktoré boli dosť neočakávané. Začal by som, ak dovolíte, tým, že dám slovo našej spravodajkyni. Nech sa páči, pani Mia Petra Kumpulo na 3. Máte slovo, ďakujem. Predpokladám, že kolegovia si môžu prečítať môj návrh. Je tam iba niekoľko čísel. Chcela som to dokázať aj na grafoch. Myslím, že cieľom v tomto našom návrhu by sme mali vychádzať z modelu Európskej komisie Vychádzame tu z, z pozorovacích e, dokumentov, e, aj konzultát, stanovisk od konzultantov. Myslím si, že tento návrh by sa mal upraviť, keďže neumožňuje konkurenčné veľkoobchodné trhy. Tiež sa nezameriava na gigabitovú spoločnosť, čo je veľmi dôležitý cieľ v našej digitálnej stratégii mali by sme urobiť o mnoho viac pre podporu využívania dát. Návrh komisie tiež nezaistuje že by spotrebiteľ naozaj dostal také služby, ako má aj doma vo všetkých členských štátoch a aby sa tým poskytli tie najlepšie služby. Tiež návrh komisie nepodporuje efektívne investície v jednotnom trhu. Teda hlasové volania, tu som iba mierne upravila návrh, je tu totiž ešte stále priestor pre vyššiu konkurenciu pri znížených hraniciach pri správach SMS. Tu som nejako nezasahovala. Väčšina z nich, teda väčšina zo spotrebiteľov už tak, tak prešla na dátové eh, správy. Eh, tie dátové aspekty sú dôležitejšie aj z politického hľadiska, a tiež keď sa pozeráme na cenové hranice. Najskôr navrhujem zjednodušenejšie a zrozumiteľnejšie gigabity na miesto megabitov a komisia navrhuje eh, najvyššie data, ktoré by operátor platil ďalšiemu operátorovi, konkrétne 8,5 eur za túto jednotku gigabitu. A údajne by to trvalo 6 rokov od teraz. A ja som postupovala inak. Pozrime sa teda na to ako som to zanalizovala ja prvé číslo, v skutočnosti sa zavádzajú tieto maximálne hranice, pretože sú rôzne cenové úrovni v jednotlivých členských štátoch. Vidíme z praxe, že ceny eh, dosť výrazne ovplyvňujú využívanie teda pri nízkych príjmoch eh, na megabit je miera využitia o mnoho vyššia. Potom sú tu krajiny s e, vysokým príjmom na megabit a tam je tá miera využívania nízka. Fínsko je krajina, kde je, najvyššie, e, je najvyššia miera využívania 5,5 giga na mesiac a Holandsko e, je 12-násobne vyššie, ale tiež cena v Holandsku je 15-násobne vyššia. Teda my sa tu snažíme zamerať na väčšiu mieru využívania a nižší príjem za megabit a bude to ziskové pre všetky firmy vo domovských krajinách. Na ďalšom grafe vidíme navýšenia, tie sú e, veľmi výrazné všade, je to medzi 30 a 174 percentami, pričom Lotyšsko je najrychlejšie. Tam došlo k nárastu za rok o 174 A to preto, že zaviedli nový model bezlimitného využívania dát. A takýto model sa využil aj vo Švédsku, vo, pardon, vo Fínsku. Vo Švédsku sa využívajú e, balíky veľkých dát. V Belgicku e, je tá hranica 200 mega, nie 5,5 giga. Teda tie odchylky na trhu sú veľmi dôležité. Toto navrhla komisia. Vychádzali zo svojej analýzy z jednotlivých krajín a celkové náklady e, zohľadnili tiež v jednotlivých e, členských štátoch. Vidíme, že e, keď to bude 8,5, to ani nie je tabulka, je to mimo tabulky. A komisia navrhla a tvrdila, že je priestor ešte pre obchodné rokovania. Ja si myslím, že nie všetci operátori na týchto trhoch majú rovnakú silu vyrokovať to smerom nadol a preto som začala o mnoho nižšie. tu je e, základ, z čoho vychádzala komisia, čo sa týka nákladov pre veľkoobchodné e, roamingové služby. Vidíte tu, prečo som začala e, sumou 5 eur. Na začiatok pokrývajú sa tým totiž náklady za veľkoobchodné roamingové služby. Vyplýva to z dokumentu komisie a to vo všetkých členských štátoch. A ďalej môj druhý návrh na štvoročné obdobie pokrýva všetky krajiny okrem Malty. Myslím si, že samotná Malta nemôže predsa rozhodovať o všetkom, e, čo sa robilo. Sa pozrieme však na druhú stranu tejto krivky. Už keď sa robili tieto analýzy, mnoho členských štátov e, sa dokázalo pohybovať e, na úrovni zhruba 1 eura. Estonsko, Polsko, Írsko, Nemecko, Rakúsko a tak ďalej. Teda aj cena eh, jedného eura eh, by mohla pokryť množstvo rôznych eh, služieb. Pritom komisia hovorila o úrovni 8,5 ďalej vývoj cien. Ja tu navrhujem postup smerom dole. Myslím si totiž, že technický vývoj sa nezastavuje, využívanie dát tiež sa nezastavuje. Budeme však potrebovať nový, nový, nové rozmedzie. Vidíme totiž, že v v jednej časti je to, čo sme regulovali a trhy vychádzajú z nižších cien. Teraz, keď stanovíme, že e, môžu žiadať od e, spotrebiteľa iba nulu, bude to znamenáť, že jedna firma bude musieť platiť ďalšej za tieto služby. Ja si myslím, že tieto ceny pôjdu ešte viac nadol, len to budeme musieť mierne upraviť. Bude to e, veľmi blízko nuly, tam sa totiž hovorí o gigabitoch. A tu vidíme, nakoľko je možné využiť e, malé obchodné ceny. Veľké obchodné ceny, e, to je predmetom obchodných dohôd, to nevidíme, ale potom vidíme, čo platíme my, aké sú teda malé obchodné ceny. V septembri napríklad tohto roka, teda iba pred mesiacom, bola takáto úroveň. Toľko sa podarilo pokryť tými nižšími cenami. Veľká obchodná cena je spravidla vyššia ako malá obchodná cena. Teda naozaj podľa mňa tu nejde o tú správnu úroveň cien, ale už to na trhu prebieha v súčasnosti. Mám pre kolegov kópiu, e, nedokážem to za minútu vysvetliť, ale je to dôležité. Pre všetkých kolegov, aby ste prečítali, znamená to, že niektorí operátori musia platiť polovicu svoj, zo svojich príjmov aj ďalším operátorom a um, ani zďaleka to nie je jednoduché. Teda na záver by som povedala, že rada blokuje, sú tam dve blokujúce menšiny. Chcem dokázať, že tu nejde o boj členského štátu proti inému členskému štátu, ide tu o vytvorenie konkurencie schopných trhov. A operátori sú tu kľúčovým hráčom, nie členské štáty samotné. Ďakujeme pekne. Pán Rubich je ďalším rečníkom, menej Pepe, nech sa páči. Chcel by som sa poďakovať pani kolegyni za jej vyjadrenie. Myslím si, že kolegyňa Mia Petra Kumpulo na 3 e, to veľmi trefne vyjadrila. Keď hovoríme o veľkoobchodných cenách a o cenách, ktoré sa účtujú zákazníkom, e, jasne sa ukazuje, že je tu priestor, čo zlepšovať, ak chceme prehlbovať vnútorný trh. Ostáva naďalej platné, že konkurencia v členských štátoch, v mnohých členských štátoch už tak či tak funguje veľmi dobre, ale konkurencia medzi členskými štátmi by sa mohla ešte zlepšiť. To všetci e, vieme. A tiež je jasné, že náklady v členských štátoch sú dosť odlišné, ale tu sektor telekomunikácií nie je jediný, e, kde sú takéto veľké rozdiely. Napriek tomu že e, sú relatívne úspešní na európskych trhoch. Mňa dosť zarazilo to, že keď sa teraz posúvame do virtuálneho sveta, trh s telekomunikačnými službami sa postupne mení na digitálny jednotný trh. A moja zásadná otázka znie, ako môžeme pomôcť telekomunikačným firmám, aby urobili tento skok na digitálny jednotný trh a aby aj tam dokázali zarobiť dobre peniaze by mohli zaplatiť eh, svojich zamestnancov a tiež, eh, aby to bolo dostupné pre spotrebiteľa. Podporujem návrh našej kolegyne Kumpula na 3. Myslím, že zvolila správny prístup. Aj taký, ktorý mm, sa osvedčuje v budúcnosti, tento návrh, eh, teda ceny sa nebudú vypočítať v centoch a megabajtoch, je to pre mnohých totiž dosť zložité, tie trojčíselné sumy a údaje prepočítavať. V budúcnosti sa to bude už uvádzať iba v gigabajtoch a v eurách. Hovorím to aj preto, že pred dvoma týždňami v Japonsku som eh, sa zúčastnil eh, podujatia, a pri ktorom ma dosť prekvapilo. Ja eh, doma platím za gigabajt ako koncový užívateľ 3 eurá a v Japonsku, samozrejme nevyžil som to, ale bola tam ponuka, sa účtovalo za gigabyte 90 980 eur, teda 3 eurá doma a v Japonsku 19 tisíc, pardon, 980 eur. Myslím, že v takýchto prípadoch sa kultúra voliča jasne prejaví. A ak sa nám nepodarí zvyšiť atraktívnosť takýchto služieb, tak stratíme veľa. Ešte jednu vec považujem za dôležitú a síce e, prevádzkovateľia e, virtuálnych sietí. Tie sa teda títo sa potýkali s doznačnými problémami. Ja predložím pozmiaci návrh tak, aby títo prevádzkovateľe virtuálnych sietí v každom prípade boli v budúcnosti oslobodení od e, domovských tarív, pretože veľkí hráči budú mať možnosť e, vyhnúť sa a títo virtuálni prevádzkovateľia budú môcť aj v budúcnosti e, zlepšiť, posilniť konkurenčné prostredie a preto by sme ich mali príslušne motivovať. Ďakujem pekne. Teraz v mene ECR, kolega Tošenovský. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som neskôr oceniť najmä prístup pani spravodajky. Nechcem sa aj poďakovať za návrh a za analýzu situácie. V praxi, keď sa pozeráme na grafy, vidíme, že jasne z toho vyplýva, aké veľké rozpetie je rozdielov v rámci Európy nech už sa na to pozeráme v porovnaní severu a juhu alebo jednotlivých členských krajín. Ten veľký problém je podľa mňa v tom, že návrh Bereku, ak by sme chceli vnímať ako um, rozdiel proti tomu, čo navrhuje spravodajkyňa. Je to dosť značný percentuálny rozdiel, čo nám dosť ťažuje výber. Ja sa obávam, že ak by sme e, k tomu pristúpili s veľkými ambíciami, či by sme nespôsobili veľký náraz nákladov, presúvanie e, nákladov do iných služieb, alebo či by nám to nehrozilo ešte viac celkový trh. Myslím si, že by sme mali získať lepší prehľad o tom, e, čo sa uvádza v tom poslednom predposlednom grafe ako si tom financujú jednotliví aktéry medzi sebou sieť, ako si ju odovzdávajú, ako si to spoplatňujú, to dosť znižuje prehľadnosť celej situácie. Ja by som uprednostnil veľmi opatrný prístup, aby sme nespôsobili ešte viac škôd v snahe príliš dramatizovať celú situáciu. Mohlo by to spôsobiť dosť nepríjemnú situáciu v mnohých ohľadoch. Ešte raz zvorazňujem, že veľmi pozitívne túto analýzu vnímam a veľmi za ňu ďakujem, pretože verím, že nám umožní nájsť správnu rozumnú cestu. V tejto chvíli máme vlastne dva krajné návrhy a budeme musieť nájsť ten najoptimálnejšie, aby sme veci pomohli a nie, aby sme celý systém ešte viac skomplikovali. Ďakujem. Ďakujeme pekne pán Rode za Alde. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať spravodajkyni pani Kumpulana 3 za jej prácu a tiež za to, ako viedla schôdze tieňových spravodajcov. Tento návrh správy je veľmi ambiciózny v postoji k maximálnym cenovým úrovňam. Ja súhlasím s obsahom toho, čo uvádza spravodajkyňa vo svojom návrhu. Spravidla tiež e, najradšej ráma tvrdú hru v trialógoch zo strategického hľadiska, ale v skutočnosti je na rade blokujúca menšina, teda nielen jedna blokujúca menšina, ale až dve blokujúce menšiny, a to z rôznych dôvodov. A úplne povedané, my nemáme čas e, na žiadne blogujúce menšiny, pretože tieto e, cenové hranice sú e, kľúčové pre zavedenie bezplatného roamingu od júna 2017 a preto chceme navrhnúť kompromis a síce cenové hranice, ktoré budú začínať od 8,5 eur, postupne sa budú výrazne znižovať až na úroveň, ktorú navrhuje spravodajkyňa a musím ešte raz zdôrazniť, že e, musíme sa dopracovať dohode, musíme zvolať trialog čo najskôr a nemôžeme pripustiť, aby sme sa nedopracovali ku kompromisu. E, teda dúfam, že čo najskôr tieto rokovania trialógu začnú. Naša skupina navrhuje, aby parlament sa ujal iniciatívy v hľadaní kompromisu a preto Spravodajkyňu vyzvím, aby si prečítala naše pozmeňovacie návrhy. Ďakujeme pekne. Teraz eh, pán Reme za zelených. Ďakujem. Aj my vítame správu pani správodajky v jej znení. Ja mám dojem, že eh, správa je veľmi dobre podložená, veľmi dobre vysvetlená a tiež ak by to bolo konečné stanovisko parlamentu, tak by sme ho dokázali podporiť. Eh, náš hlavný záujem spočíva v čo najvýraznom znížení nákladov pre koncového užívateľa. Podľa nás parlament by v rokovaniach s radou mala zastávať eh, veľmi jednoznačnú pozíciu, nie hneď eh, ustupovať a navrhovať kompromisy, ale pri rokovaniach som mal dojem, že jednotlivé politické skupiny sú viac menej jednotné a že parlament dokáže jednomyselne, e, takmer jednohlasne dohovoriť v týchto rokovaniach. Mali by sme sa teda snažiť spoločnými sílami vyjednať čo najlepšie podmienky pre koncových užívateľov. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Borelli za FDD. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja sa e, pridávam k tým slovám vďaky pani spravodajkyni Kumpulenátri, ktorá urobila vynikajúcu prácu. Tá načrtnutá cesta je určite správna, podporuje väčšiu konkurenciu medzi jednotlivými operátormi, veľkými aj malými, a teda lepšie služby občanom. Návrh Európskej komisie podľa mňa nie je dostatočne ambiciózny a preto e, sa mi veľmi páči prístup pozmeňovacieho návrhu 4 pani spravodajkyne, ktorá hovorí o ročných redukciách maximálnych taríf e, e, pre roaming. Viem si predstaviť, že keď Roam at Home vstúpi do platnosti, zvýši sa exponenciálne prenos dát, takže teraz nemôžeme nejako stanovať maximum, ktoré by sa nemenilo budúcich 5 rokov. Myslím, že je tu priestor, aby sme boli ambicioznejší a teda ja predstavím ambiciozne pozmeňovacie návrhy. Pokiaľ ide o e, pohyb e, e dát napríklad a e, hovorov, Dôležitá je ale aj transparentnosť, je len hospodárska súťaž. E, musí to platiť pre národné agentúry, akýkoľvek e, trvalo udržateľný model e, musí vychádzať z operatívnych nákladov Pracujeme aj na niektorých pozmeňovacích návrhoch e, týkajúcich sa aktivačných, e, aktivačných pokladkov e, za roaming. Tieto sú obchádzkou úprav a spotrebiteľe ich vnímajú ako skutočný škandát. Napríklad v Taliansku všetci hlavní operátori za prvú minútu alebo prvý megabajt použitý v zahraničí automaticky si účtujú e, e, flat rate, e, takže nevychádzajú z toho, čo sa naozaj spotrebovalo a vychádza sa z 2 až 6 eur na deň. To je neakceptovateľné a treba to upraviť. Uh, Ďakujeme pekne. Pán Kiočo za NF. Sí, buongiorno, presidente Ciocca. Čoka sa volá pán predseda. Ďakujem vám. Chcem poďakovať aj pani spravodajkyni, pozdraviť všetkých kolegov. Som veľmi poctený tým, že môžem s vami vo výbore ITRE spolupracovať, keďže som novým členom. Pozitívne vnímame vôľu komisie pracovať na skutočnej potrebe našich občanov, spotrebiteľov vzdielame kritérium, e, že je potrebné mať stabilné prepojenie e, s e, krajinou, v ktorej ste si zakúpili SIM kartu, to je dôležitý princíp, ale sú tu aj body, ktoré si vyžadujú kritiku a chcel by som sa podeliť s týmito s vami. Je tu komplikovaný prvok E, ten moment rozhodovania, či klient môže alebo nemôže si uplatniť Roam at Home. Zoberme si napríklad e, cezhraničných pracovníkov, ktorí e, sa denodene pohybujú medzi hranicami. Je tu nejasný mechanizmus tiež v prípade sankcií pre užívateľov, ktorí nesprávne používajú Roam like at home a teda mohlo by tu vzniknúť riziko subjektívnych riešení. Toto by bolo treba objasniť. Snažíme sa teda tieto e, problémové body ako skupina vyriešiť a formulovať konštruktívne pozmeňovacie návrhy s cieľom zlepšiť e, návrh e, komisie. V týchto rokoch sme si všimli ďalšiu nevhodnú skutočnosť služby, ktoré boli bezplatné, sú, sa za ne pýta pod poplatok. A e, teda e, nemôžeme sa sústrediť iba na Rome, like at home, a pritom e, vlastne e, príjmy, e, ktoré takto prídu operátori, oni si nemôžu vlastne inou cestou, pomocou takýchto noviniek od nich vypýtať. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz ďalší rečníci. Chcem prosím kolegov požiadať o stručnosť, aby nehovorili viac ako dve minúty. Máme totiž viac ako 10 rečníkov prihlásených. Pani Descaltillo. Áno, ďakujem za slovo. Myslím, že nikto nepochybuje o tom, že kompromis, e, na ktorý pristupuje tento parlament, je dobrý. A zrušenie roamingu, dúfam, bude o niekoľko mesiacov už realitou, teda na budúci jún, na budúci rok teda. Určite parlament by mal zvažovať aj spôsob dohody s radou. Áno, sú tu určité osobitné podmienky. Ale nakoniec je tu niečo, čo si bude určite vyžadovať prehodnotenie zo strany veľkoobchodných cien. Proste musíme sa snažiť nájsť cestu k integrácii reality 28 národných trhov, pretože tieto vlastne vytvárajú priestor Európskej únie. Pokiaľ ide o ceny a z hľadiska e, dátového objemu, ktorý sa prenáša a tak ďalej. E, je to európsky priestor, kde je dosť málo paneurópskeho, najmä keď hovoríme o operátoroch. Sú niektorí, ktorí povedzme pôsobia aj v 6, 7, 8 krajinách, ale e, nie žiadneho operátora, ktorý by fungoval úplne vo všetkých. Takže toto je možno slabina. A sú viacerí lokálni operátori. V tomto zmysle úprimne poviem, nepoznám nejaké iné správy o tomto. Keď e, komisia hovorí e, na základe určitého dopadovej štúdie, že sa niečo bude riešiť, ja úprimne poviem, že verím, že to dobre dopadne. V tomto zmysle treba zohľadniť všetky aspekty reality, aby sme našli priechodné riešenie. Preto sa spomína aj klauzula o možnom zneužívaní alebo klauzula o tom, ako predchádzať podvodom. Hlavne vo vzťahu ku nízkym cenám na niektorých trhoch. Úprimne poviem, že by som bola skôr za to, aby sme začali pracovať na tom návrhu komisie a potom by sme sa dopracovali v rozumných časových termínoch k tomu, že postupne tie ceny budú klesať. Keď tam je 0,5, tuším, alebo 0, opravujem sa, 0,85, povedala rečnička. Takže by sme e, začali niekde tam a potom sme hľadali cestu, ktorá by bola priechodná a že by došlo, povedzme, k revízii, ale ide o to, aby sme tie lehoty nejaké dodržali. Ďakujem. Slovo má pán Blanko López. Ďakujem za slovo, pán predseda. Nikto určite nepochybuje o tom, že tu je veľmi naliehavý, naliehavou otázkou toto riešiť, aby sme splnili to, čo sa slúbilo v oblasti roamingu. Ale samozrejme nejde o to, že musíme schváliť akýkoľvek návrh. Model veľkoobchodných cieľ cien by mal byť udržateľný. Aby proste povedzme krajiny, kde e, dojde viac návštevníkov oproti tomu, čo exportujú, že by boli nejaké znevýhodnené. To sa týka samozrejme aj cien na domácich trhoch, na domácom trhu týchto krajín. Určite je tu ambícia v záujme posilnenia e, práce komisie ohľadne vnútorného trhu. A preto si myslím, že pokiaľ aj bude k predneseniu nejakej správy, stojí za to samozrejme vyjadriť sa k tomu aj z hľadiska legislatívneho. Troška tu vidím určité diskrepancie. Ceny, ktoré, alebo náklady, ktoré uvádza komisia, a národní regulátori uvádzajú iné. Napríklad v prípade Španielsku je to iné. Tam sú veľké rozdiely cenové. Takže Vidíme tu jav, ktorý má veľký význam a môže mať veľký dopad na určité oblasti, napríklad v našej krajine, najmä pokiaľ ide už povedzme aj v oblasti, kde povedzme v niektorých častiach roka nastáva nárast populácie aj desaťnásobný. Takže pre všetkým by som tu chcel upozorniť na úvodné ustanovenie 15. Takže dôležité je, aby došlo k návratnosti investícií E, v daných sieťach na prospekt celého systému a služieb. Ďakujem, kolegovia. Slovo má pán Bony. All... Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel poďakovať pani spravodajkyni za výborne a inšpiratívnu prezentáciu. Určite je to priestor podnet na diskusiu a keď hovoríme o cenových hraniciach, e, tam sa hovorí aj o možných súvislostiach s nárastom cien, ktoré by presadzovali národní operátori. Najmä sa to týka krajín, ktorí hlavne vysielajú roaming, roamingové dáta, oproti tým, kde e, sú tie ceny nízke a navyše sa povedzme zarába aj na dátach a SMS-kách. Takže ceny mali byť na takej úrovni, aby bolo efektívne, aby tie siete, ktoré sa navštevujú, aby sa touto cestou mohlo nejak e, získať tie prostriedky, kde inde sa v dôsledku zmeny cien povedzme stráca. Dokonca ešte aj keď ostanú nezmenené veľkoobchodné stropy cien, aj tak je, by išlo o ceny, ktoré budú trikrát nižšie, než sú súčasné. E, myslím, že sa tam e, v podstate nehovorí o veľkoobchodných cenách, e, cenných hraniciach. Myslím, že až do roku 2022 by nemali byť zmeny. Takže keď sa to bude fixovať na nastávajúcich 6 rokov, mohlo by to, viesť, mohlo by to viesť ku zníženiu jednotkových cien mm, a to by mohlo mať dopad na rozvoj systému 5G. Takže asi by sme boli bližšie k tým odhadom, ktoré prezentuje komisia. Zdá sa mi, zdá sa mi to také vyváženejšie. A hlavne, keď uplatním aj Rome Like at Home vo vzťahu k domácim trhom jednotlivých krajín, samozrejme musíme zvážiť všetky aspekty, o ktorých sa tu dnes hovorí. Ďakujem. Slovo pani Kallas. Thank you. Um, uh, Ďakujem. Uh, chcem uh, privítať prístup pani spravodajkyne, pokračovať postupne a, a začnú s tým piatimi rokmi. Myslím, že koniec tých veľkoobchodných roamingových poplatkov a tie jednotlivé ďalšie aspekty naozaj treba vnímať ako balík Eh, týkajúce spravodlivého eh, používania. Komisia jednoducho musí eh, trošku pozmeniť v zmysle spravodlivého používania aj ten veľkoobchodný balíček. Nie je to len o trvalej držateľnosti modelov vytvárania poplatkov, ide aj o možnosť prispôsobiť sa spôsobu eh, fungovania používateľov. Tí eh, dennodenne spotrebovajú viac dát, to treba eh, tiež zohľadniť. Ďakujem. Pán Nika. Správu považujem za veľmi dobrú tí, ktorí si starostlivo preskúmali návrh, e, to zníženie na 5, e, to je naozaj udivujúce a situácia je rozdielna v jednotlivých krajinách. Myslím, že každého z nás sa snažili e, skontaktovať operátori Ehm, lobbysti. Keď sa pozrieme na, túto, na tento eh, náčrt, kde eh, je nakreslené eh, ako s malým vlastne objemom veľa sa zarába, tak to tiež nie je v poriadku. Ehm, treba veci ovplyvniť smerom, aby boli teda umožnené vysoké objemy sa udáť, Nemôžeme internet vnímať ako luxus. Pozerala som sa aj na grafik, ktorú e, ste tu neukázali, čo je možné kúpiť za 30 eur e, v Európe a vo svete. E, vo svete eh, nie je teda možné viac než v Nemecku, eh, teda za 30 eur nekúpite v Nemecku viac než 6 eh, giga, to je uh, strašné. Takže potrebné sú alternatívy. V Rumunsku máme napríklad uh, Vodafone, Rumunsko, A samozrejme, keď si pozriete eh, kúpy schopnosť obyvateľov, tak v Rumúnsku je to eh, veľa eh, drahšie. Ak by sme teraz uh, mali uh, tvrdiť, že to 8,5 uh, nie je možné uh, prejsť na 5, uh, tak to by bolo smiešne. Potrebujeme jednoducho model, ktorý je uh, realizovateľný. Ďakujem, pán Zoriňo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria saudar o excelente trabalho feito pela relator. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pani spravodajkyni. Ja chcel by som zdôrazniť, aká je dôležitá argumentácia v správe. Našim, e, našim zámerom sú dve veci. Ukončiť roaming tomu stanovenému e, dátumu a po druhé vyhnúť sa vedľajším účinkom, ktoré by viedli k e, poškodeniu konkurencie medzi členskými štátmi. Máme spoločný trh v digitálnej sfére. Nechceme, aby sa narúšali regionálne trhy. Takže v ustanovení 9 sa spomína, že regionálny trh by mal umožniť operátorom, aby znovu nadobudli všetky náklady, o ktoré prišli vrátanie tých spoločných nákladov tak by sa vytvorili e, zabezpeky pre investície. Tie sú potrebné, aby sme zvýšili e, dopyt Treba teda vychádzať z dopytu, eh, ako to hovorí pani eh, spravodajkňa, nechceme narúšať kvalitu služieb, eh, zvyšovať náklady pre koncových spotrebiteľov, to treba zdôrazniť. Ja chcem teda povedať, že návrh úvodnému stanovení 21, kde rekuperácia zo strany veľkého obchodu by sa mala zhodnotiť na základe tých e, dvojročných repíznych hodnotení komisie, e, ale mali by sme e, zabezpečiť narušovaniu trhu. Ak by malo dôjsť k narušeniu, tak potrebujeme tu mať navrhnuté nejaké korektívne postupy. Ďakujem. Thank you for Rapporteur Kumpula Natri for her presentation and draft report. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že keď parlament začal pracovať na tomto balíčku roamingovom, Sústredili sme sa viac na hovory a SMS správy, ale ako viete, e, rastie dopyt e, po mobilných dátach e, o 60 až 100 ročne. A treba to tiež zohľadniť pri regulovaní veľkoobchodných cien. Mali by sme podporovať spotrebiteľov v tom, aby využívali aj mobilné údaje a tieto služby, pretože samozrejme chceme mať dobré digitálne služby eh, s dobrými cenami a efektívnym eh, trhom všade v Európe. Takže myslím, že by sme sa mali viac sústrediť na spotrebiteľov, ktorí eh, používajú veľa údajov. Ako tu už zaznelo, Roam Like at Home – znamená v rozličných členských štátoch niečo iné, pretože e, e, v nich e, úplne inak používajú mobilné dáta spotrebitelia. Ja som z Fínska a fínsky spotrebitelia sú najaktívnejší využívateľia mobilných údajov na svete, takže to je veľkou výzvou pre našich operátorov. Znamená to, že budeme musieť zredukovať tieto obmedzenia veľkoobchodné Eh, pani spravodajkňa Kumplová bola veľmi ambiciózna, ale eh, zdá sa, eh, že keď z finskej perspektívy to obmedzíme, tak by sa tie veľkoobchodné limity mali znižiť oveľa viacej, než je to napísané v správe. Ale myslím, že nájdeme preto riešenie. Je dôležité, aby všetci občania v Európe mali prínos tohto roamingového balíčka a mohli využívať služby, aj e, teda v oblasti prenosu mobilných dát, lebo iba tak vytvoríme e, digitálny jednotný trh v Európe. E, ďakujem pekne, pán Kohlíček. chcel bych spomenúť mého... Ďakujem, pán predseda. Chcel by som spomenúť môjho kolegu Miroslava Ramsdorfa, ktorý ako prvý poukázal na otázku roamingu. A dnes vlastne diskutujeme o tom, ako by už ten roaming definitívne sa zlikvidoval. Takže vďačne si tu na ňo spomínam, na kolegu. No, bavíme sa o veciach, ktoré sú jasné, tá správa je podľa mňa tiež veľmi jasná a asi sa dopracujeme k záveru, ale troška nám uniká jedna vec. Ten roaming celé roky bol diskriminačný pre všetky pohraničné oblasti. Kedykoľvek ste pristali napríklad na letisku v Bazileji, chvíľku ste mali švajčiarsky signál, kde vás minúta stála 2 eurá Chvíľu ste mali nemecký signál, kde to bolo pomaly, pomaly jedna desatina. A podobne to bolo aj na hraniciach česko-nemeckých alebo česko-rakúskych hraniciach. A z tohoto hľadiska úplne ideálne bolo, keď som bol v Turecku, kde správy stáli nula. Ale to bolo len preto, lebo ich práve pokusne zavádzali. E, v celom rade prípadov operátori skutočne už dnes dávajú balíčky, kde dáta sú základom platby a kde volanie býva prakticky zdarma. Takže tie veci sa viac menej vyjasnili a viac menej je to vyriešené. E, verím, že tú správu dotiahneme do víťazného konca. Ešte raz by som chcel spomenúť zomrávho kolegu, ktorý začal s touto témou a chcel by som mu takto dodatočne poďakovať, že ideme v jeho stopách správne. Pán predseda, ďakujem. Slovo má pán Helmer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja netvrdím o že som expert na telekomunikácie, ale viem, čo si o trhu a o ekonomike. Mali sme tu kolegu, ktorý sa stiažoval na to, že telekomunikačné spoločnosti zavádzajú nové poplatky za tie služby, ktoré predtým boli zdarma, len aby nejak získali naspäť to, čo strátili z znižovania cien za roaming. Ale toto je v podstate bežné v biznise alebo v ekonomike. Keď vám odoprú nejakému ekonomickému subjektu, e, tak to, kde by mohol získať nejaké prostriedky, tak bude hľadať iné cesty, ako tie prostriedky získať alebo zisk mať z niečoho iného. A možno by e, operátori e, neboli súhlasili najprv s týmto rýchlym znižovaním cien, pokiaľ ide o roaming. Ale tí ľudia, ktorí cestujú triskáčmi a tí, ktorí sa majú dobre, tak tí samozrejme ušetria na roamingu, ale podobne niekde, ale na rozdiel od nás, povedzme, bežní občania, tak tí zistia možno, že budú platiť viac. A toto je ozaj regresívne. Berie to peniaze z vrecák chudobnejším ľuďom. A ešte chcem povedať, pán predseda, že toto je výborný príklad toho, ako regulatívne zásahy do cenotvorby v prostredí, ktoré má byť voľným trhom, tak toto eh, v podstate robí viac škody než osohu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz by som požiadal Európsku komisiu, pána riaditeľa z DG Connect, pán Willen. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda a ďakujem aj poslankyňam a poslancom za túto rozpravu. Určite ďakujem aj pani spravodajkyni za jej správu. Je tu celý rad otázok, ktoré komisia vysoko oceňuje. Jednou z nich samozrejme je e, serióznosť, a, akou pristupuje váš výbor k tejto téme a určite e, očakávania občanov sú vysoké a oceňujeme aj to, že e, sa tu, je tu snaha nájsť rovnováha medzi dvoma kľúčovými veciami. Na jednej strane udržateľnosť e, týchto služieb pre providerov, e, týchto služieb a potom je tam aspekt e, e na, späť získania tých, tých e, strát, ktoré budú v dôsledku zrušenia roamingových cien alebo poplatkov za rohy. Samozrejme je tu možné aj nejakú výnimku uplatniť v nariadení, ale to sa netýka strateného zisku alebo za náklady. Ale keď už hovoríme o tých horných hraniciach cien, tam to asi nebude veľmi šťastné pre operátorov. Na druhej strane chcem oceniť aj to, akým spôsobom prezentovala pani spravodajkyňa celú tému že to proste naozaj musí byť aj rozprava, ktorá bude vychádzať z konkrétnych podkladov a dôkazov z praxe, lebo vieme, že existujú konkrétne výzvy, ktoré musíme riešiť. Dovolte mi ešte vysloviť niekoľko výhrad k tomu, čo tvrdí komisia. Poprvé, keď sa máme samozrejme sústrediť na náklady, ale potrebujeme kompletné dôkazy v tomto zmysle a nie len napríklad náklady eh, z dátových sieťach, o čom sa tu hovorilo, ale aj tie náklady, ktoré sa týkajú prenosu dát. Tam povedzme môžu byť eh, náklady 0,67 a nie 0, teda nie 0,67, ale 0,47. Takže eh, to bol len príklad. Po druhé, komisia sama pristupuje samozrejme E, veľmi skromne k tomuto a tiež poukazuje na to, že treba opatrne e, pristupovať k tejto téme. Samozrejme, že ten model je v podstate dobrý, ale potrebujeme mať kvalitné dáta a preto aj toto je s dôvodom, prečo hovoríme o tom, že sa tu hovoria, teda stanovujú určité stropy. Ale ja si myslím, že je tu aj určitá, určitý priestor pre neistotu alebo e, určitá určitý priestor pre chybovosť. Povedzme, hovorí sa o 0,85 centa za 1 megabajt. A ďalšia, ďalší aspekt sa týka toho, že sme vychádzali z údajov za rok 2015 a to bolo prenesené do roku 2017 so všetkými výhradami, ktoré som spomínal. A keď máme dostatočný dôvod k tomu, že sa dá očakávať eh, vyššia úroveň využívania a ceny pôjdu dole, tak eh, je tu dosť obmedzená miera pr- prediktívnosti. A môžeme sa k tomuto ešte vrátiť potom v tej klauzule v revízii. A potom samozrejme nič. nič ten glide path, o ktorom sa tu hovorí, súvisí s tým, že musíme klásť dôraz na konkrétne dôkazy, aby sme pracovali s reálnymi faktami. Takže toto určite môže byť náročné, zložité a Vieme, že tu odozneli určité pripomienky, ktoré sa týkajú taktickej pozície, to ale nie je úloha komisie, aby sa k tomu vyjadrovala e, na tejto pôde. Samozrejme, berieme to do úvahy. A, a pán predseda prerušuje rečníka. Ďakujeme pekne a dávam priestor pani spravodajkyni. Nech sa páči, pani spravodajkynia. A ďakujem. Všetko bude na internete k dispozícii, na stránke nášho výboru. Budú tam materiály z komisie, bude tam niečo aj z verejnosti. Proste niečo je už zverejnené, ale v podstate sa bude hovoriť aj o maloobchodných cenách. Takže e, ako je možné, že tie vysoko, veľkoobchodné si, ceny sú veľmi vysoké a maloobchodné ceny majú zodpovedať skôr trhovým, tak nevidím, prečo by mali byť o toľko vyššie tie veľkoobchodné oproti maloobchodným. Ale chcem poďakovať skutočne komisii. A keď minulý týždeň sa povedalo na našej plenárke, že je priestor, aby sa tie ceny oproti návrhu komisie ešte znížili, tak si myslím, že to je lepšia správa, než to, čo sme počuli tu dnes. Pokiaľ je o tú klauzuli, ja chcem proste takú legislatívu, ktorá nebude používať sustainability clause, čiže klauzulu o udržateľnosti. Hej, hovoríme o tom, čo nazývame Rome like at home. A to by vám povedali? Áno, je tu klauzula o udržateľnosti, o, môžete teda požiadať, ale ne, proste ja chcem nájsť vyvážené riešenie a Proste niektorí operátori by proste nemuseli byť schopní poskytnúť roaming at home. A bola tu otázka ohľadne toho, že koľko dát môžete kúpiť za 30 eur. Neviem presne takto z ruky odpovedať, ale na internete určite nájdete odpovede. Sú veľké rozdiely. V niektorých krajinách to môže byť, takže sú až 120 krát drahšie než iné krajiny. A všetci, samozrejme, sme v konkurenčnom prostredí a aj trh nie je dokonalý, ako vieme. A okrem toho, máme tu pred sebou model, kde viacero operátorov musí povedať, späť získanie stratených e, nákladov sa bude tak či onak realizovať, ale potom aj nie je to len Španielsko, čo sa hovorilo, Hm, teda ale aj Polsko, eh, aj tam ten prenos dát smerom eh, dovnútra krajiny je väčší než smerom von. Takže Takže prosím, pozrite si tie čísla, ktoré naše výskumné stredisko eh, poskytlo. Viem, že termín alebo uzavierka je už zajtra, takže ešte je priestor aj na ďalšie rokovania. Verím, že 29. novembra budeme pripravení na to, aby sme mohli pristúpiť k ďalšej etape, ale verím, že to stihneme. Pán predseda, ďakujem. Termín na prekladanie návrhov je 13. E, oktober, Teraz zajtra. A potom, nie, no, Najprv som mal premyslel, že 29. ale to zajtra, 13. Ďakujem pani spravodajkyni, tieňovým spravodajcom a ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili diskusie, ďakujem aj komisii a pristúpeme k ďalšej téme a je to inicia- Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu. E, spravodajcom je pán Jean-Luc Schaffhauser. Nech sa páči, máte slovo. je 5 minút, je... Mám 5 minút, ak sa nemýlim, pán predseda. Téma, ktorej sa tu venujeme, je veľmi e, významná. Týka, ta, týka sa budúcnosti našich firiem, budúcnosti e, našej konkurencieschopnosti v Európskej únii, e, najmä v elektronických technológiách. Miliónov pracovných miest sa to tiež týka. A tiež sa to týka vedy, samozrejme, pretože Európska iniciatíva v oblasti cloud computingu e, sa e, týka konkrétne zvýšenia konkurenceschopnosti e, vedného sektora v tejto oblasti. Ja som sa preto venoval tejto téme s takým prístupom, ako využiť tie silné stránky, ktoré v Európe máme, pretože v Európe nemáme nedostatok firiem, máme prvú e, cloudovú e, európsku spoločnosť e, OVH, tiež máme firmu mikroprocesorov a máme niečo, čo napríklad Čína nemá. Čína neprodukuje mikroprocesory, ktoré si následne teda využíva. Tiež máme softverové systémy Máme tiež e, e, krajinu, z ktorej pochádza Linux e, operačný systém. Teda ak sa chceme vytvoriť konkurenceschopnú ekonomiku, ktorá bude využívať všetok know-how a všetky dáta, musíme vychádzať predovšetkým z európskeho východiska. Najmä musíme využiť hodnotu našich európskych firiem. Ja som bol dosť prekvapený, že ma to stálo tak veľkú e, námahu vypočuť si všetky tieto firmy, ktoré sú lídrami vo svojich sektoroch. Toto komisia napríklad vôbec neurobila, nedala si túto námahu. A tiež som bol dosť prekvapený, že e, toto moje vyšetrovanie, anketa e, u mnohých operátorov tohoto otvoreného odvetvia Myslím, že keďže som bol zodpovedný, jeden z nich bol zodpovedný e, v Pasterovom inštitúte a ďalej ďalší je vedeckým riaditeľom prvej e, aeronautickej spoločnosti Európy. A e, po tom, čo som si ich vypočul, vôbec nevnímam rovnako tento computing ako vníma komisia. Preto nechápe, prečo komisia dospela k tomuto záveru, ako to že e, sa neopýtala európskych firiem a ako je možné, že komisia nie je schopná mať aspoň presnú víziu o výskume, ktorý v Európe prebieha. A pritom ide o veľmi známych operátorov. Jednoducho to zodpovedá e, spôsobu fungovania Okrem talentu, e, ktorý možno majú niektorí pracovníci komisie, zdá sa, že je dosť veľký problém výjsť z európskej bubliny a nepočúvať iba lobbystov, ktorí sú v okolí Bruselu, nevychádzať zo stratégie, ktorú by tvoria lobbysti, nevenovať e, sa len tomu, čo žiadajú lobbysti, ale zohľadniť aj potreby priemyslu a taktiež vychádzať z globálnych víziev, aby v nich Európa obstála. Zdá sa, že komisia sa v tomto veľmi e, závažne e, pomýlila vo svojom návrhu. Už e, mám len veľmi málo času, len minútu. Computing, to nám hovorí už aj vedecká obec, že ide o akademický sektor. Už to existuje, tento sektor. Čo sa týka interoperability, áno, tu treba zajistiť, ale keď počúvame zodpovedných z sektora bezpečnosti v Nemecku, napríklad ide o informatikov alebo vo Francúzsku, tak eh, táto interoperabilita bude závisieť od národných systémov, ktoré musia byť veľmi odolné a tiež to súvisí s tým, že nesmie eh, byť nejaká opozícia eh, medzi národnými systémami, európskym systémom. Ehm, teda treba e, uznať e, a rešpektovať národné kompetencie členských štátov. Čo sa týka vysokej výkonnosti, e, toto ani najvýkonnejšie firmy nevyužívajú v plnej miere. ADS, DASO, ktoré vyrába ponorky, jadrové ponorky. Sme teda v mm, malom segmente trhu a pri výbore mikroprocesorov e, vôbec nepodporujeme e, e, našich výrobcov a pritom by našu potrebu potrebovali, našu podporu potrebovali. Je tu riziko, že utečú z Európy. Myslím, že sa venujeme nesprávnym prioritám. Teda operačné systémy, software musí byť k dispozícii v dostatočnej miere. Myslím, že to bude vyžadovať revolúciu dát Eh, údajov, tí, a to zo strany tých, ktorí tie dáta poskytujú, aj tí, ktorí ich využívajú. Tí, ktorí tieto dáta poskytujú, zostávajú naďalej ich držiteľmi a vlastníkmi aj po tom, čo sa s nimi narába ďalej. Teda musíme úplne eh, zmeniť eh, východisko komisie. Moja správa je veľmi kritická, ja súhlasím, ale Zatiaľ je teda e, verzia len k, k dispozícii vo francúzštine, ale bude to k dispozícii aj v angličtine. Mám tu štúdiu k dispozícii a veľmi rád ju sprístupním aj kolegom v prípade a potreby. Ďakujeme pekne teraz mene EPP, pán Bonny. Mr. Chairman. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, musím pripustiť, že som veľmi sklamaný správou nášho kolegu Schaffhausera eh, je úplne eh, mimo navrhovaného oznámenia. Toto oznámenie sa netýka vývoja polovodičov eh, v európskom priemysle, taktiež istoto dodávok v kľúčových súrovinách, ako napríklad vzatných zemín, alebo označenie softveru Linux ako najbezpečnejšieho pre Európu. Tiež nesúhlasím s odporúčaním zamietnúť oznámenie komisie úplne v plnej miere. Teda pozrieme sa teraz e, na obsah e, tohto oznámenia. Na to však musíme neskôr pomenovať niektoré zásadné problémy. Prečo sú inovácie také dôležité pre Európu? Pretože toto je jediný spôsob, ako zaistiť nové um, konkurenčné výhody pre Európu v globálnej ekonomike, aby sme vytvorili e, dobré podmienky pre zlepšenie kvality života našich občanov. E, nové podmienky pre inovácie sú nevyhnutné, je to našou povinnosťou, je našou povinnosťou spojiť národné úsilie členských štátov aj európske úsilie, aby sme zmenili vnímanie prostredia inovácií, ekosystému inovácií, teda e, túto iniciatívu kladovú iniciatívu potrebujeme, musí byť spojená aj s vytvorením infraštruktúry, vďaka čomu by sme mohli čerpať eh, aj výhody z tohto vedeckého cloudu. Eh, to si však bude vyžadovať eh, najskôr ehm, pochopenie význam vývoja veľkých dát a tiež význam spracúvania dát, ich výmeny, a taktiež využívanie otvorených dát a tiež e, e, prostriedky z verejného sektora na výskum, samozrejme pri plnom dodržaní ochrany súkromia, čo nám môže priniesť nové výsledky v mnohých oblastiach. Tiež si musíme uvedomiť, že otvorenosť je hodnota, prínos, nie hrozba vo všetkých oblastiach, najmä v, vo vedeckej oblasti. Poznanie, ktoré sa um, nadstavuje na iné poznanie, bude pridanou hodnotou a tá je dôležitá pre e, rozvoj ekonomiky aj zlepšenie kvality života našich ľudí. ľudí. Ďalej musíme si uvedomiť, že otvorené masové dáta nie sú nejako motivované záujmom neeurópskych veľmocí, tak ako sa to uvádza v návrhu správy. Musíme otvoriť tieto dáta pre nás, občanov, užívateľov, vedcov, musíme mať pravidlá a tie treba najskôr vypracovať, vyvinúť, ale nesúhlasím s tvrdením, ktoré sa uvádza v návrhu správy, že e, dátová fragmentácia by mohla zaistiť túto digitálnu odolnosť. Ďalej po štvrté, musíme si uvedomiť, že treba podporovať európsky rozvoj vedy aj tým, že sa využije Horizon 2020 o mnoho rýchlejšie, než to navrhuje komisia Európsky eh, cloud sa musí vytvoriť eh, a musí to byť spojené aj s eh, dostatočnou finančnou podporou. Iba tak totiž dokážeme predísť riziku toho, že sa zneužije výskum mimo únie, tak ako sa zvorazňuje v návrhu správy, ale je tu istý rozpor medzi tým, že sa predíde takomto riziku a úplne zamietne návrh európskeho kladového riešenia Ďalej, po piaté, predseda prerušuje rečníka. Ešte jednu vetu máte, je veľa hodín. Áno, chápem. Prepáčte, máme isté pravidlá. Povedzte rýchlo vašu poslednú vetu. Myslím, že aj v stredoveku bola veda európskejšia a bola rozšírenejšia, hodnotnejšia na európskych univerzitách, než je návrh nášho spravodajcu. Ďakujeme pekne spravodajcovi, ja som pripravený so svojimi pozmaňovacími návrhmi. Ďakujeme pekne. Teraz pán Nika v mene SAD. Eh, Ďakujem pekne od samého počiatku. Musím povedať, že podporujem návrh komisie a to z jednoduchého dôvodu. Je dôležité, dopracovať sa k európskemu riešeniu na podporu kladových iniciatív. Všetci tí, ktorí sa obávajú o ochranu osobných údajov, je o mnoho lepšie mať cloud v Európe, než sa stiažovať v Európe, pardon, v USA. Tam e, totiž e, absolútne nie je zaručená ochrana osobných údajov. A tí, ktorých znepokojuje vývoj digitálneho priemyslu v Európe, keď tvrdia, že je o mnoho lepšie vytvárať naše kladové systémy. Znamená to tiež špičkové moderné technológie, investície do obrovských databáz a na druhej strane vysoko rýchlostné prenosy dát a tiež e, by sme mali hovoriť o superpočítačoch. a Aj toto je priorita, pretože keď sa pozeráme na to, koľko je vo svete superpočítačov, koľko z nich je v Európe, Nemôžeme byť e, ani hrdí, ani spokojní s týmto výsledkom. A to pre, všetko, pre všetky tieto dôvody túto iniciatívu potrebujeme, aby sa situácia zlepšila. E, ale je to tak či tak veľmi silný signál pre tých, ktorí chcú, aby digitálny priemysel poskytoval platformy pre miestnú verejnú správu. Je o mnoho efektívnejšie napríklad e, zaviesť účtovníctvo, a taktiež e, celú agendu ľudských zdrojov centralizovať na cloude, než minieť peniaze e, na aplikácie, ktoré sú v konečnom dôsledku zbytočné. A tiež je o mnoho jednoduchšie a bezpečnejšie, ak to bude umiestnené na európskom území pod priamým dozorom, bez dopadu Safe Harbor totiž e, budú e, podliehať o mnoho prísnejšej európskej legislatíve. A z týchto dôvodov si myslím, že je to iniciatíva, ktorá stojí za našu podporu, pretože to vysiela veľmi jasný signál európskemu a priemyslu informačných technológií a tiež o komunikácii. V našom prípade by sme rozhodne nemali e, zaostávať za ostatnými. Ďakujem pekne za jasné vyjadrenie. Teraz mene Alde. Pardon, ešte ECR, pán Fox. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať e, pánovi Bonimu a pánovi Nikovi e, za ich vystúpenie. Teším sa na ich spoluprácu s nimi. Je našou povinnosťou ako poslancov preskúmať návrhy a volať e, komisiu na zodpovednosť e, je našou povinnosťou e, zvážiť dopad jej návrhov, ako napríklad tohto návrhu o Európskej iniciatíve Cloudu a tiež vyhodnotiť prínos takejto iniciatívy pre Európskeho daňovníka. Som sklamaný, že text, ktorý predložil spravodajca, nám neumožňuje splniť tieto naše povinnosti, pretože tento text sa nevenuje v podstate oznámenia komisie a neponúka výboru vhodnú platformu, na ktorej by sme mohli potom ďalej pracovať. Zdá sa mi, ako by tento dokument bol v podstate tlačovým vyhlásením eh, strany v National pre blížujúci sa voľby. Mm, venuje sa tu pozornosť nedostatku lobbystov pre európske firmy a tiež eh, sa tu poukazuje na eh, zahraničné datové oligopolisy, taktiež ďalšie absurdné skutočnosti. Podľa mňa tie spravodajcovia by mali predložiť pozmeňovacie návrhy, ktoré by v konečnom dôsledku vymazali celú správu a tým by sme vlastne napísali svoju vlastnú správu my. Pán predseda, ja e, sa vyjadrím k správe komisie. Chcem oceniť pôvodný návrh, súhlasím s vytvorením mm, európskeho eh, cloudu. Myslím, že by sme tým získali bezpečné otvorené prostredie eh, pre eh, sektor výskumu a tiež by sme umožnili zdieľanie údajov na základe programu Horizon 2020. Aj keď túto iniciatívu vítame, musíme nájsť rovnováhu medzi legitímnou ochranou údajov a zdieľaním údajov a dát. Už existujúce pravidlá ochrany údajov sa musia dodržiavať Digitálny svet e, je svetom bez hraníc. Preto keď sa pozeráme na to, aké štandardy a e, normy by sa mali zaviesť, je dôležité pracovať s globálnymi partnermi. A tu nie som presvedčený o tom, či by bola úloha komisie stanovovať tieto globálne štandardy. Tiež si dovolím spochybniť, či návrh komisie sa venuje skutočným potrebám e, priemyslu. V oblasti cloud computingu musíme vytvoriť prostredie, ktoré bude podporovať inovácie, konkurencieschopnosť a Musí to byť iniciatíva, ktorú bude viesť samotný priemysel a ktorá bude zodpovedať potrebám trhu. Nemusíme e, e, čakať v komisie, že bude vyberať víťazov. Zrejme by to trčenie dopadlo dobre. Teda dovolí si spochybniť, či vytvorenie európskej datovej infraštruktúry je niečo, o čo priemysel a sektor žiadal a ak nie, či je to najlepšie využitie peňazí európskych daňovníkov. Pán predseda, vaša červená hviezdička už bliká, znamená, že som prekročil čas e, a preto už stichnem a poviem, že sa teším na spoluprácu s kolegami, tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne. Mali ste 3 minúty, je mi ľúto, že hviezdička začala blikať. Bola to naša chybička a čas ste dodržali dokonalo. Pani Fane Neuenhuizen. V mene skupiny ALDE, nech sa páči. Thank you very much, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, som veľmi e, pozitívna osoba. Keď si tam správu, tiež sa snažím vždy vnímať tie pozitívne veci. ale v tomto prípade to bolo veľmi, veľmi ťažké. Jediné pozitívum by bolo, že spravodajca je entuziastický o svojej téme, no ale to je už všetko. Dnes do poludnia, keď sme diskutovali o digitalizácii priemyslu, som spomenula, že nežijeme v ére zmien, ale v zmene ér, pretože toľko nových vecí sa deje a to naraz 3D tlač, internet vecí, e, umelá inteligencia, všetko toto prichádza naraz a vyžaduje si to veľa údajov a keď chceme využiť príležitosti, ktoré sa nám črtajú, musíme byť schopní ich všetky spracovávať. Takže e, potrebujeme tu mať e, naozaj technológie e, k tomu zodpovedajúce. Cloud, cloudové programy tu potrebujeme, potrebujeme viac investícií do infraštruktúry, Takže jedine, čo chcem urobiť, je pomôcť vytvárať predpoklady preto nie len pre veľké firmy, ktoré sú do toho zainvolované, ale aj pre mnohé malé a stredné podniky, ktoré by mohli využívať cloudy viacerými spôsobmi v rámci programov, ktoré už existujú, za ktoré by mohli zaplatiť a byť aktívni, všetci zároveň. Myslím, že veľa príležitostí momentálne nevyužívame a mali by sme to zmeniť. Máme tu viaceré nové technológie, ktoré by sme mali využívať e, v rámci cloudov. Treba e, aj poukazovať, e, upremovať pozornosť malých a stredných podnikov na ne. Je to veľmi dôležité pre ekonomický rast, ktorý si všetci tak veľmi želáme. Aby sme to umožnili, verejný sektor by mal uh, hrať svoju e, úlohu, veci zjednodušovať, e, stimulovať, vytvárať tie vodné predpoklady, sústrediť sa na konektivitu. Všetci uh, chceme túto uh, giebitovú uh, spoločnosť. Thank you very much, madame. Ďakujem e, pekne, pani Nevenshojzen, za vaše pripomienky. A v mene GUE pani Matias. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že čo sa týka tejto otázky alebo tejto témy, je treba si položiť prvú otázku a to, či je treba v rámci Európskeho vedeckého spoločenstva to máte nejakú európsku iniciatívu v oblasti cloud computingu. Ja si myslím, že tu túto potrebu máme, vedecká komunita e, si to žiada, aj e, podnikateľská sféra, takže je to potrebné. Keď hovoríme o EÚ, hovoríme vlastne o e, regióne sveta, kde výskum, vedecká oblasť majú zásadnú úlohu a sústreduje sa tu veľká časť svetovej produkcie a preto nie je zmysluplné nemať takúto európsku iniciatívu, pretože takáto iniciatíva e, by umožnila, aby údaje vyprodukované v Európe, či už z výskumu alebo z podnikateľskej e, sfére, E, znamená, e, že sú spracované inde. Vedie to teda k e, mobilizácii pracovníkov inde. Títo sa obracajú inde, aby mali prístup k spracovávaniu alebo ukladaniu údajov efektívnejším spôsobom. Takže myslím, že pokiaľ nebude existovať vysoko výkonný počítač alebo server. E, sme jednoducho vedení k tomu, že využívame neurópske e, systémy, ich e, lokalizáciu často ani nepoznáme a to nám neumožňuje zabezpečiť plnenie celého radu predpisov a toho sa obávajú mnohí kolegovia, aj pokiaľ ide o zabezpečenie ochrany údajov alebo aj iné postupy citlivé informácie, vojenské informácie. Neumožňuje nám to ani kontrolu rôznych subjektov, ktoré sú do toho zapojené. Takže vytvorenie európskeho cloudu je určite potrebné, rovnako tak, ako aj mať e, infraštruktúru, e, ktoré by boli financované z európskych prostriedkov, ako Horizont 2020 či iné, čo by umožnilo európskym e, e, vedcom maximálne ťažiť z týchto možností. Nemôžeme e, tu však mať víťaza už od prvopočiatku. To je taká základná dimenzia celého procesu. A s tým súvisí aj moja otázka na komisiu. Prístup a zdieľanie údajov musí byť prístupný a pre všetkých užívateľov k dispozícii, pre malé a stredné podniky. A toto by malo platiť aj pre prístup k informáciám. Na záver je treba zabezpečiť ochranu dôverných e, údajov. To treba zaistiť a v súlade s európskou legislatívou. A naviac je treba zaistiť, e, že sa ošetrí záujem európskeho e, verejného záujmu a bezpečnosti, pretože pokiaľ využívame verejné prostriedky, musíme ochrániť verejný záujem v konečnom dôsledku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše poznámky. We've got on the list five uh, other speakers. Madame Callas. Uh, ďalší rečníci pán, pani Kalas. It's a report very surprising because it's, uh, it's Ďakujem mm, pekne. E, táto správa si rozporuje. Na jednej strane e, odmieta návrh komisie, potom žiada mnoho európskych e, riešení, synergie medzi vývojermi hardwareov, softwareu a poskytovateľov cloudového computingu takže je tu veľmi veľa proeurópskych návrhov. Takže neviem, prečo spravodajca je tak proti návrhu komisie. Ďalším e, e, rozporom je podpora e, Linuxu. Skutočnosťou však je, že úspech Linuxu je, že je to otvorený systém. Otvorený systém, v rámci ktorého ľudia všade na svete tento môžu zlepšovať, updateovať Takže je to opäť úplný rozpor e, s návrhom. A k iniciatíve komisie myslím, že je dôležité, aby sme sa sústredili e, na vytváranie mostov s tým, čo tu už máme, namiesto toho, aby sme stále vytvárali niečo nové v ochrane, eh, ochrane údajov, interoperabilite a, a, a užívateľnosti. Tam je dôležité sústrediť sa na digitálnu identitu, digitálne eh, podstupy eh, upravené v rámci EDAS, ktorý práve členské štáty implementujú. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Grostet. Ďakujem pekne, pán predseda. Tiež by som chcela povedať, že som prekvapená ako ostatní kolegovia, pokiaľ ide o tie rozpory, ktoré táto správa obsahuje. V oblasti e, vedeckej spracovania údajov vidíme, že ostatné kontinenty napredujú a my nemôžeme strácať čas. Samozrejme, článok 1, e, tu si môžeme klásť otázky, e, pokiaľ ide o nevhodnú analýzu alebo to, ako dôležité či nedôležité je e, e, vysoko výkonná e, vypočtová infraštruktúra, alebo aj tie simulácie, o ktorých sa tu hovorí, o tom, aké je to dôležité vôbec pre celú dynamiku nášho európskeho odvetvia. Ja nebudem hovoriť o všetkých bodoch, ktoré sú udivujúce, ale napríklad jedenástka, tam vidím obrovský problém lebo sa tam hovorí o tom, že ATC nepotrebujeme, ale reálna ekonomika tieto technológie potrebuje. Tieto technológie nám nebudú postačovať, ktoré máme momentálne, nemajú rovnakú kapacitu, rovnaký ekonomický dopad. Musíme ísť teda touto novou cestou. Tiež si musíme uvedomiť, aké odporúčania chceme dať, pretože cieľom je, aby Európa bola nezávislá v sektore technológií, aby sme E, neprišli o e, naše know-how, ktoré e, je strategickej povahy. Myslím, že nesmieme si dovoliť už žiadne omeškanie v tejto oblasti a preto mám veľké otázniky súvisiace s touto správou. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pán Rubik. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať kolegovi Bonimu. On to veľmi pekne eh, zhrnul, zhrnulo, čo ide. Máme tu momentálne problém, že reálny svet eh, začíname eh, odrážať vo virtuálnom. To znamená, že potrebné tu bude aj úplne iné vytvorenie vzťahu k tomuto. A momentálne algoritmy E, nám regulujú cloudy e, a ak chceme cloudy rozumieť, regulovať, tak v horizonte 2020 potrebujeme novú platformu, umožňujúcu platformu, e, kde by sme začali už u mládeže s codingom, aby vedeli sa chýbať v tomto svete. Ja osobne som v tomto svete analfabetom, neviem programovať, neviem kodovať. Veľmi často nerozumiem ten jazyk, ktorý sa tam používa. Takže European Science eh, Cloud, Open Data Sharing. Eh. A musíme eh, sami zbierať údaje, musíme vlastniť naše údaje, aj keď nie je dôvod ich zbierať, pretože zo vzorcov údajov môžeme potom vyvádzať dôsledky a z toho dospievať k novým poznatkom. Takže European Science Cloud eh, by mohol byť príkladom, že my v Európe sme schopní analyzovať sami naše údaje, štrukturovať ich a vyvádzať z nich tie, posledné, tie potrebné správne dôsledky. Na to nepotrebujeme zvyšok sveta. Ja si myslím, že to je kľúčová kompetencia náš, e, eh, náš európsky majetok, ktorý musíme si aj sami správovať. Ďakujem. Uh, Ďakujem veľmi pekne, Komro. Ďalší rečník, Pani Kastilovera. Ďakujem za slovo, pán predseda. No, správa, ktorú máme pred sebou, e, naozaj e, e, sa dá hodnotiť aj z hľadiska toho, čo sa uvádza v niektorom z úvodných ustanovení vo vzťahu k tomu, ako teda stojí Európa v porovnaní s USA. Takže je to čosi ako kaskáda. A hovoríme tu o tom, ako sa riadia jednotlivé domény na internete a že súčasný predseda Jonan Marvin bol vlastne šéfom Bereku ešte v Lani, ten sa k tomu tiež vyjadril. No, charakter mm, určitého politického prejavu mm, nám dáva priestor vyjadriť viac. Ide o to, aby sme sa zbavili tých všelijakých spletí, ktoré ideologicky ovplyvňujú materiál. A myslím ale, že všetko je to také kontaminované, že naozaj chcem povedať, že tu ako keby práve spravodajca prišiel o veľkú šancu, že sa o ňu pripravil. Áno, spomíname tu o, prístup k otvoreným dátam. Áno, no je to pre vedecké účely, sú tu povedzme aj prístupy, e, ktoré sa týkajú vysokovýkonných a vysokopresných počítačov, ale mm, vidíme tu určitú fragmentáciu. Otázkou je, že sa chce maximalizovať tá najvyššia kvalita, ktorú produkujú, teda kvalita toho, čo produkujú vedci v Európe. Ďakujem. Pán predseda, ďakuje za vyjadrenia. Želal si ešte niekto vyjadriť sa. Nevidím, že by sa niekto hlásil, tak dávam slovo komisii v mene DG Connect. Pán Tomas Skordas, pán riaditeľ, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem za tento návrh správy o iniciatíve Klaudu. <clears throat> Áno, spomínalo sa tu dosť mnoho vecí, kde sa naše stanoviská e, zhodujú. Isté, že toto je významný aspekt ekonomiky a zohráva to určite veľkú úlohu z hľadiska pridanej hodnoty mnohé európske podniky, výskumné strediska a ďalšie subjekty až teraz začínajú konečne chápať ten obrovský potenciál, ktorý tu je z hľadiska kladových dát. No, hovorí sa aj o niektorých negatívnych účinkoch, ale to asi súvisí s tým, že ešte sa nedokázalo v plnej miere využiť to, čo ponúka veda a výskum. Zároveň dáta, ktoré sú produkované v Európe, sa často spracovávajú ďalej niekde inde. A naši inovátori sa potom aj presťahujú mimo Európy, tam, kde dátové kapacity e, sú, povedzme, hneď k dispozícii e, ľahšie a lepšie než v Európe. Takže práve o tomto hovorí aj správa. A je jasné, že otvorenie sa a voľný prístup k výskumným dávam, dátam, toto si vyžaduje určité podmienky samozrejme chceme byť samozrejme čo najotvorenejší a zároveň aj patrične uzavretí, a, e, tak, aby sme boli chránení. Takže chceme mať tú e, spôsobilosť HPC a toto si vyžaduje aj príslušné datové služby, aj softwarové služby. Čiže to sa týka nielen vedcov, ale aj priemyslu a verejného sektora. A práve toto navrhujeme v našom oznámení. HPC umožňuje E, obrovské množstva dát prenášať, spracovať s veľkou presnosťou. Toto súvisia s digitalizáciou európskeho priemyslu a je to kľúčový faktor pri inovácii a konkurencieschopnosti. Týka sa to aj zintenzívnenia práce vo viacerých sektoroch, aby sme vyprodukovať vyprodovať vysokokvalitné produkty a poskytovať vysokokvalitné služby. Je to dôležité aj z hľadiska budúceho vývoja vo vede, v podnikaní a v nových aplikáciách. Ak mi dovolte malý príklad, Napríklad simulácia v oblasti výroby automobilov, tam e, namiesto 60 mesiacov sa skratil na 24 mesiacov, e, teda ten proces e, vývoja nového automobilu. Takže toto tiež e, je tu jeden z príkladov. Treba z ďalšie príklady sú v genetike, v genetike kde vďaka vypočtovej technike sa oveľa rýchlejšie dá identifikovať zhubný nádor ďalej genetika, genetické varianty pri ochoreniach detí a tak ďalej a tak ďalej. Žiaden členský štát sám nemá dostatok finančných zdrojov na to, aby dokázal e, vybudovať patričný systém, ktorý by e, v tomto dokázal fungovať alebo náležite konkurovať Japonsku, Číne alebo USA. Preto je potrebné investovať a podporiť e, priemyselné odvetie HPC aj v systémoch. Preto iniciatíva Európskeho cloudu alebo touto cestou komisia navrhuje vytváranie e, systému HPC e, v Európe a chceme byť medzi troma najlepšími na svete. Čiže európska technika, aby sme pracovali e, s európskymi technológiami aj procesormi. Okrem toho chceme rešpektovať aj príslušné pravidlá týkajúce sa zachovania súkromia Musíme postupovať cestou synergie. Nejde len o budovanie superpočítačov, ale ide aj o konvergenciu HPC a údajov plus cloud computingu. Čiže snažíme sa vytvoriť také systémy v Európe, kde sa skombinujú hardware, softwareové algoritmy, služby, aj vzájomné prepojenia medzi jednotlivými európskymi podnikmi. Ide o e, kombináciu užívateľov a dodávateľov v Európe. A cieľom je samozrejme zvýšiť aj konkurencieschopnosť e, európskeho priemyslu. Je to projekt, ktorý má charakter spoločného európskeho záujmu a určite sa do ňoho zapojí viacer európskych podnikov. Ďalej, quantum computing. Budúce e, trhy kvantových technológií budú významné už teraz, v roku 2020, eh, kvantová komunikácia by mohla slúžiť hm, hm, asi eh, jednej miliarde užívateľov. Preto komisia má ambíciu, ambíciu využívať eh, kvantové technológie aj z dlhodobého hľadiska a chceme využiť v plnej miere potenciál tohoto systému, aby sme aj v oblasti komerčnej umožnili aj súkromným užívateľom a klientom využívať tieto systémy. Ak bude potrebné, samozrejme sme pripravení pomôcť a teraz ďakujeme za tú pozitívnu správu. Pán predseda, ďakuje komisii za tieto vyjadrenia a vidím, že tie ste čas rešpektovali perfektne. Pán spravodajca, vaše pripomienky a poznámky, nech sa páči. Prezident. Koľko mám času, prosím? Tri minúty, ďakujem. Odpovedal by som najskôr na vyjadrenie komisie. Tá hovorila ako posledná. Niekedy totiž mám dojem, že kolegovia si správu neprečítali a, a že sa realita ukáže až neskôr, e, pretože tu nejde o nejaký subjektívny, stranícky či osobný postoj. E, táto správa totiž vyplýva z viacerých e, stretnutí, ankiet, vypočutí, kde sme sa skontaktovali s so odborníkmi z tejto branže, z tohto sektora. Teda najskôr budem hovoriť s komisiou, pretože tí, ktorí nepracujú, s tými nebudem pracovať a tí ma nemôžu ani poučovať. Takže čo sa týka komisie, chcem zdôrazniť, že big data a ich spracovanie sa e, nedá v Európe urobiť iba a ak ho vykonávajú európske firmy, ak chcem požiadať, e, aby sa komisia vyjadrila, ako chce zaistiť, e, že v budúcnosti, keď vidíme, že viacero amerických firm, napríklad Amazon, ktoré podliehajú Patriot Act v Amerike, ako chcú zaistiť bezpečnosť osobných údajov, ako chcú zaistiť, že e, to nebude európsky cloud, ktorý budú spravovať e, iné firmy, teda že to musí byť európsky cloud, ktorý bude podliehať európskym firmám. Zúrazňujem ešte mikroprocesory, po tom, čo e, sme si vypočuli odborníkov z STM a aj Huawei, môžem povedať, že mikroprocesory E, sú e, neisté a na mikroprocesoroch môžu uniknúť e, informácie a dáta. Môžu to byť mikroprocesory rôznej výroby. Môže dôjsť však v úniku údajov veľmi ľahko. A na túto otázku komisia musí odpovedať, pretože ide o ochranu údajov našich občanov. Správa bodem, ktorá bola vypracovaná tu a ktorú vypracovali odborníci, ktorí pracovali pre Microsoft a Google, zdôraznila význam tejto potrebnej ochrany údajov, ktorá sa nedá zaistiť v súčasnosti v e, rukách amerických firiem. A čo sa týka e, výpočtov e, vysokej výkonnosti a tiež digitalizácie priemyslu, ja myslím, že súhlasím, chcem upozorniť, že tí, ktorí sú lídrami digitalizácie priemyslu a, a to v celosvetovom meradle ide o francúzsky subjekt a tí nevyužívajú e, tieto výpočty vysoké výkonnosti. E, veď ich musíme počúvať. E, vedecký riaditeľ tejto spoločnosti tieto výpočty, keď vznikne povinnosť vrátiť sa k celému celku údajov a pritom väčšina vrátane Pasterovho inštitútu využíva tieto dáta iba po um, istých pasážach a fázach. E, oni tvrdia, že e, je to nezmysel, toto nie je e, moje tvrdenie, je to Pasterov inštitút, viacero firiem, ktoré pracujú v tomto sektore. Prosím kolegov, aby sme k tomu pristupovali seriózne. Je to už neznesiteľné takáto um, takýto postoj poprosím, ak dovolíte. V našom výbore sa bude diskutovať, prosím, vecne. Nie žiadne osobné útoky, diskusie medzi poslancami. Ja som v našich diskusiách zatiaľ nevidel žiadny náznak, že by eh, niekto útočil na vás ako na osobu. Išlo tam o, os, o obsah eh, vašej správy, nie o vás samého. Prosím teda, zachovajte túto kultúru diskusí. Máte pol minúty ešte. Áno, pán predseda. Len by som chcel ešte povedať, že predsa len išlo ideologický útok. Moje návrhy sa totiž opierajú o realitu, ide tu o konzultácie so skutočnými firmami. A čo sa týka tých kvantových výpočtov, aj tu sa obraciam na komisiu. Predpokladám, že komisia vie, že už existuje kvantový počítač v Kanade, Google ho kúpil, NASA ho kúpila, teda nejde o nejakú možnosť, už je to realita. Ďakujeme pekne. Predseda prerušil rečníka. Lehota na pozmeňovací návrh je 20. októbra o 12. hodine. Hlasovať vo výbore ITRE sa bude v januári 2017, hlasovať v pléne sa e, bude niekedy neskôr. Ešte sa rozhodne o termíne. Ďakujeme pekne. A teraz ďalší bod. Next, e, e, item, point number nine. Konkrétne deviatý bod na programe. Oprava rozhodnutia o rozhodnutí výskumného programu. Konkrétne ide o výskumný fond pre uhlie a oceľ a o viacročných technických pokynoch pre tento program. Ak by som mohol začať. Uh, research fund for coal. Um, tento výskumný fond pre uhlia oceľ vznikol uh, z pôvodného Európskeho spoločenstva pre uhla, uhlia a oceľ. Zmluva vypršala, uh, vypršala platnosť pred 14 rokmi. Tento fond poskytol zhruba 50 miliónov eur každoročne eh, na účely výskumu a inovácií v sektore uhlia a ocele ale je dôležité zúrazniť, že tri štvrtiny išli na oceľ a jedna štvrtina na uhlie. Teda ten pomer znamenal, že o mnoho viac peňazí išlo na výskum v oblasti ocele a oceliarstva spolu s e, prostriedkami e, z Horizontu 2020 e, je E, toto financovanie je kľúčové pre naše úsilie e, nízkouhlíkovej ekonomiky a tiež zvyšovať našu energetickú bezpečnosť a konkurencieschopnosť nášho priemyslu. Je to veľmi významný sektor nášho priemyslu, oceliarský priemysel. Ten e, je totiž v istých ťažkostiach aj Vzhľadom na to, že musí reagovať eh, na klimatické výzvy, tento fond eh, zahrňa priemyselných eh, partnerov a taktiež malé stredné podniky investorov celej Európskej únie. Cieľom návrhu komisie, ak som to správne pochopil, je upraviť právny základ po pravidelnom vyhodnotení pravidiel tohto fondu. Ak sa nemýlim, komisia si stanovila dva hlavné ciele. Poprvé, zlepšiť prístup k financovaniu prostredníctvom zjednodušenia pravidiel. Tu je to dosť podobné s horizontom 2020. A po druhé, zaistiť, aby tento program spravovala komisia transparentne, teda s primeranou transparentnosťou a tiež aby sa dodržiavali pravidlá o expertných skupinách. Je to správa, ktorú predkladám v mene výboru ITRE. Nejde tu o moju vlastnú správu. Vystupovala som ako predseda výboru ITRE, preto som nechcel nejako predbiehať e, v stanovisku nášho výboru, len tu upozorňujem na viacero faktov, ktoré e, považujem za potrebné, ktoré by sme mali zohľadiť najmä tri. E, chcel by som, aby komisia reagovala mimochodom. Nie som totiž úplne presvedčený, či prispôsobenie sa pravidlám Horizontu 2020 by si vyžadovalo úpravu právneho základu. Nie som si tým naozaj istý, prosím na to mi odpovedzte ďalej. Po druhé, tento návrh bol zverejnený iba ne, pred niekoľkými týždňami, pred tým, ako komisia vydala svoje horizontálne pravidlá v expertných skupinách. A táto úprava pravidiel, obávam sa, môže mať výrazný dopad na tento návrh. A po tretie, Európsky parlament eh, pracuje na uznesení, ide o register a tiež o zloženie týchto expertných, expertných skupín. To navzájom úzko súvisí. A my budeme musieť zaujať stanovisko k tejto e, poslednej aktualizácii Európskej komisie. Som presvedčený, že správa o, o tomto výskumnom fonde bude v súlade s blížiacim sa uznesením, ale nesmiem predbiehať aj žiadne e, výsledky a tvrdenia tohto uznesenia. Preto by som chcel požiadať Európsku komisiu, aby odpovedala na tieto obavy, aby na ne zareagovala vo všeobecnosti totiž. Súhlasím s jej návrhom. Je tu však viacero možno skôr technických otázok, ktoré sa mm, budú musieť vyjasniť. E, Tenevým spravodajcom v mene Alde je pán Telička, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za váš úvod do tejto témy. Návrh e, považujem za uspokojivý v niektorých aspektoch a niektorých nie. Začal by som e, otázkou využitia zdrojov, najmä v niektorých členských štátoch e, tam je tá miera využitia dosť obmedzená. Preto by som chcel zanalizovať dôvody, prečo je tomu tak a bol by som rád, keby tá miera využitia bola uspokojivejšia. Celkom si transparentnosť v tomto smere e, je vítaná. A tu nám návrh e, prináša to, čo od neho očakávame, ale podmienky a postupové aspekty, ktoré sa tu dajú uplatniť, tu by som bol očakával, keďže tu nehovoríme o o využívaní najmä e, vo veľkých firmách, ale ako zvorazňujete vy, v malých a stredných podnikoch. Očakával by som výraznejšie zjednodušenie, e, teraz odhľadnúť od toho, že e, v prípade malých podnikov podmienky sú veľmi zložité, prísne a tiež z pravidla iba v angličtine to môže celú situáciu stiažovať, ale s tým sa jednoducho firmy musia vyrovnať Um, zosúladenie s horizontom 2020 a s eh, príslušnými pravidlami nie som si istý, či toto je ideálne riešenie. Teda eh, jedna eh, z vecí, ktoré sa budem vyjadrovať v pozmeňujúcich návrhoch, sa bude týkať práve snahy zjednodušiť pravidlá z procedurálneho hľadiska, aby boli priateľnejšie pre žiadateľov. Viem, že takýchto situáciách sa vždy snažíme um, preskúmať možnosti, snažíme sa vytvoriť klastre, teda podnikov, um, vzdelávacích inštitúcií, podobných iných inštitúcií. Myslím si, že v tomto prípade sa to osvedčilo, čo sa týka cezhraničného prvku. To vo všeobecnosti podporujem, ale v tomto prípade hovoríme o dvoch konkrétnych sektoroch priemyslu. A to v prípade uhlia sa dá povedať, že je to dosť obmedzené z hľadiska zamerania v členských štátoch. Podľa mňa túto zahraničný prvok možno je problémový, alebo by minimálne rozhodne stal za analýzu. A to je naozaj absolútna podmienka, ktorá sa bude musieť dodržať. Teda pravdepodobne áno, ale možno sa to obmedzuje iba na niektoré konkrétne priemyselné odvetvia. Niektoré ďalšie otázky, výber mm, expertov a tiež uh, um, miera odborných skúseností v týchto expertných skupinách. To by sa mohlo tiež eh, um, viac upresniť. To sú však eh, v istom zmysle detaily. Predpokladám, že k tomu sa eh, budú vyjadrovať aj pozmeňovacie návrhy. Celkom iste sa to bude prejednávať aj na úrovni, na úrovni tieňových spravodajcov. Hm, toľko teda také úvodné úvahy. Myslím, že Najviac by sme mali zamerať eh, na zjednodušenie a sprístupnenie pravidel. Ďakujem pekne. Pán Dalunde, menej zelených. Thank you. Dear colleagues. Ďakujem, vážení kolegovia. Od eh, vytvorenia Európskej únie sme kooperovali vo výskume v oblasti eh, uhlia a ocele z dobrých dôvodov Avšak e, tieto pravidlá už sú zastaralé a treba e, to ošetriť. My si želáme viac transparentnosti v expertných skupinách, e, zabezpečiť otvorený prístup k dokumentom, zmeniť podmienky pre poradné skupiny, Od vytvorenia e, tohto fondu sa technológie zlepšili, energie sa diverzifikovali a ekonomická e, situácia sa tiež zmenila. E, priemysel tu teda sa musí vysporiadať so zložitou situáciou, poznamenanou reštrukturalizáciou. Treba mať možnosť intervenovať, aby sme zabezpečili nevhodnému, aby sme predchádzali negatívnemu sociálnemu a environmentálnemu dopadu. Mali by sme podporovať aj vyvíjanie e, nových udržateľnejších technológií. Vážení kolegovia, len pred pár e, dňami e, Parížska dohoda dosiahla potrebný strop ratifikáciu a vstupy do platnosti budúci mesiac. Aj e, tomuto sa výskumný program musí e, prispôsobiť. E, to, čo, čo tu máme zatiaľ, je v, jasnej, v jasnom rozpore s cieľmi Parískej dohody. Toto sú naše zelené priority a ja sa teším na spoluprácu s vami. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz a pán Sirikiotis, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som povedať, že žiaľ pani Palano e, z tieňová e, spravodajkňa za našu skupinu tu nemôže byť, je v Číne s delegáciou EÚ, ale chcel by som zdôraz, chcel by som teda v mene predostrieť pozíciu našej skupiny. Výskumný fond pre uhlie a oceľ sa preukázal byť veľmi dôležitým nástrojom pre e, e, priemysel postihnutý liberalizáciou obchodu a znižovanie schém žatej podpory ale ako e, e, zlepšiť e, produktivitu priemyslu. Musíme dávať však pozor, aby sme sa nevydali tu nesprávnou cestou. Treba zabezpečiť, aby trvalo udržateľné plány, projekty sa vybrali na základe potrieb spoločnosti, nie aby len e, podporovali súkromné záujmy. Dúfame, že e, odbory budú tiež zainteresované a budú s ním konzultované návrhy projektov, ktoré by sa mohli podporovať. Treba zabezpečiť, aby prostriedky pomáhali práve tým oblastiam, ktoré e, sú najviac postihnuté deindustrializáciou a kde je vysoká miera nezamestnanosti toto je jediný spôsob, ako môžeme podporovať e, sociálny e, e, rast. Takisto aj projekty, ktoré získavajú verejnú podporu, by mali byť udržateľné. Nemôžeme ne, niečo vlastne podporovať a potom sa to nemôže zavrieť, obzvlášť pokiaľ ide o Eh, niečo, čo generuje profit. Máme tu španielskú firmu, ktorá získala prostriedky zo strany EÚ a potom majiteľia ju jednoducho opustili. Takže eh, týmito prostriedkami sme vlastne pomohli iba energetickým oligopolom. A toto je jasný príklad toho, čomu by sme sa mali v budúcnosti vyhnúť pri e, týchto projektoch. Ďakujem pekne, kolegovia. Chcel by sa niekto ďalší prihlásiť do diskusie? E, nie. Robert Pulmanier, eh, eh, vedúci eh, oddelenia na DG Research za Európsku komisiu má slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda Buzek, aj za váš úvod. Budem sa snažiť byť stručný, zhrnúť trošku tie jednotlivé vstupy E, vynikajúce e, bolo vaše vysvetľujúce memorandum. My by sme to čítali e, podobným spôsobom, tento váš návrh. Takže ďakujem vášmu sekretariátu za memorandum. V zásade teda nemeníme rozsah pôsobnosti výskumného programu pre uhlie a oceľ, iba prispôsobujeme technické usmernenia takým spôsobom, aby sme dosiahli tri ciele v zásade efektívnosť, transparentnosť a synergie. pár slov by som ich e, popísal. V prvom rade k efektívnosti e, Keďže je to osobitný závislý program, ešte stále e, sme e, boli v procese vlastných a e, výskumných zmluv. Vďaka právnej autonómii fondu neboli tu žiadne synergie s nástrojmi, ktoré sú k dispozícii v rámci horizontu. Takže jedno, jedna z našich úvah bola, aby sme mohli využívať nástroj horizontu 2020, obzvlášť pokiaľ ide o podporujúce IT systémy, spôsob, ako sa zmluvy generujú a aby e, sa tiež zjednodušilo využívanie nástrojov, ktoré sú k dispozícii pre komunitu, pretože všetci vieme, že niektorí z účastníkov v našom fonde sa zúčastňujú aj e, v iných fondoch, ako e, pre industriálne technológie a podobne. Takže takýto bol náš prístup. A potom transparentnosť Paralelne s návrhom nových e, usmernení pre expertné skupiny sme chceli viac objasniť e, úlohy a kompetencie jednotlivých orgánov, ktoré máme vo výskumnom fonde. Je to veľmi dobre um, vysvetlené v, vo vysvetľujúcom memorande EP a na druhej strane je veľa technických e, e, expertných skupín, ktoré e, fungujú v sektore uhlia a ocele. To robíme v pozmenení právneho základu, čo je v súlade s úsmerňami Komisie pre expertné skupiny. Mm, ako povedal som pán Búzek, vnímam tu určité váhanie, pokiaľ ide o implementáciu v tejto oblasti tie budú kodifikované v nových eh, eh, postupoch pre poradné skupiny aj tie mnohé technické skupiny, ktoré máme. Takže to bude druhá fáza po eh, zmene právneho základu. A k synergiám stručne často kolegovia z terénu, z priemyslu sa nás pýtajú, ako majú spolupracovať s ostatnými projektami a programami E, tak aby to bolo čo e, najpriateľskejšie pre nich, najjednoduchšie pre užívateľov. E, hovorím tu teraz o zmluvách, o spôsobe implementácie konkurzných dohôd. A v kontexte teda návrh sme diskutovali s priemyslom aj v oblasti uhlia, aj ocele, takže napokon oni, sú, eh, oni súhlasia s tým našim záverečným eh, výsledkom, ktorý navrhujeme. Takže chceme zlepšovať eh, veci v oblasti efektivity, synergie transparentnosti. Ide teda o veci, ktoré sú v záujme priemyslu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja ďakujem vám, ďakujem Európskej komisii za jej poznámky. Našu diskusiu by som e, ukončil e, so stručnou e, poznámkou. Ehm, to, čo navrhla Európska komisia, transparentnosť, návrh nových postupov, ktoré by vlastne obsahovali všetky tie zmeny a takisto aj uznesenie. Je to teda dobrý návrh, pretože zohľadňujeme skupinu expertov a e, teda e, pokyny pre prácu týchto. No a synergia, to je veľmi dôležité. Je dôležité diskutovať, e, byť v kontakte s priemyslom, byť čo najbližšie k užívateľom alebo spotrebiteľom, zákazníkom tohto fondu, teda s európskym priemyslom dôležitá, najdôležitejšia efektívnosť. Chcel by som ešte raz pripomenúť eh, tú proporcionalitu eh, názov, je, to uhlie a oceľ, ale eh, v skutočnosti je to oceľ a uhlie, pretože takéto sú tie proporcie 3 štvrtiny k jednej štvrtine. Takže hlavne E, e, je to robené pre oceľ, takže myslím, že nikto nepopiera potrebu e, niečo urobiť pre naše oceliarstvo, nejaké zmeny, zlepšenia, pretože ho musíme chrániť v jeho zložitej situácii. A uhlia to predstavuje veľmi malý objem financií, ale komisia tu hovorí o efektívnosti. Ja dúfam, že dokonca aj zelení nemôžu nič povedať proti efektívnosti pretože e, tou e, našou hlavnou témou e, to ani tak nehovoríme o priemysle, ale o, o, o energetike, že tam je pre nás dôležitá efektívnosť. Efektívnosť, efektívnosť až potom, obnoviteľné zdroje až potom čokoľvek iné. Takže to majme na pamäti, keď hovoríme o prioritách a dúfam, že to tiež, e, tento náš prístup tiež môžete e, podporiť, e, prístup výboru. Európska komisia pripravuje spravuje to veľmi dôležité a my potrebujeme takúto podporu celého výboru. Takže efektívnosť môže odpovedať na vašu otázku. To je veľmi dôležitá otázka. Samozrejme, ja ju nejako Eh, nezamietam, eh, my načúvame vášmu hlasu, ale eh, teda dúfam, že teda budeme kooperovať pozitívnym spôsobom pri tejto správe. Ďakujem teda veľmi pekne. 25. budeme hlasovať na ITRE, teda sa stretneme, 29. sa bude hlasovať. Ďakujem pekne kolegovia. E, teraz bude nasledovať schôdza koordinátorov. A ešte chcem pripomenúť, zajtra e, začíname o 9. nie o pol 10. alebo o 4. na 10. pretože začíname priamo hlasovaním. Majte pripravené teda kartičky a začína sa o 9. Buďte prosím pripravení. A e, veľmi zlá správa je, že budeme e, pokračovať v inej miestnosti 4Q2. Takže nepomýlte sa zajtra ráno 4Q2. Ďakujem veľmi pekne e, za vašu účasť. Vidíme sa zajtra. Ďakujem. Okay, thank you.